predseda Van Rompuy. A ešte raz musím zopakovať, že mi bolo potešením a cťou zastupovať e, tu vo vašom parlamente írske predsedníctvo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Týmto končím rozpravu. A dámy a páni, dostávame sa k hlasovaniu. Najprv by som zavolal na čestné pódium nového predsedu pána Henryho malosu, pred nového predsedu e, výboru pre hospodárske otázky. Dámy a páni, a teraz budeme mať tajné hlasovanie k vymenovaniu člena Európskej komisie.